Uh, Priatelia, máme problémy, máme veľmi dôležité vypočutie a niektorí kolegovia ma informovali pred pol hodinou, pred hodinou, že museli odísť na letisko jednoducho, pretože teraz je to už 2,5 až 3 hodiny pred odletom. Takže nám chýbajú ľudia, kolegovia. A na druhej strane a ja som v ťažkej situácii, pretože ja musím odísť o štvrtej. Väčšinou odchádzam o pol šiestej, ako je nastavené naše vypočutie, čo by nebol žiaden problém pre mňa, ale na druhej strane, na druhej strane tí, čo sú tu, sú dôležití, predpokladám, nie? Ja neviem teda, kto to povedal, odkiaľ. Aha, vidím, dobre. Áno. Ďakujem veľmi pekne. Je to bola veľmi citlivá veta z vašej strany. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne. Ja teda navrhujem, aby sme spravili jeden panel. Všetci panelisti vystúpia naraz, jeden po druhom. A poprosím panelistov, aby nehovorili dlhšie ako 7-8 minút, každý z nich. A potom by sme radi mali aj diskusiu s vami, pretože ak spojíme dva panely do jedného a členovia panelu e, budú hovoriť o rôznych témach, myslím, že aj diskusie s vami a vaše otázky, aj s poslancami, aj medzi vami navzájom. To by všetko zaujímavé. Možno by sme to mohli skrátiť o nejakých 30 či 40 minút, alebo takto nejako. Čiže ak súhlasíte s touto zmenou, tak môžeme hneď sa pustiť do práce, ako obyčajne Dokonca sa vás ani nepýtam, či súhlasíte. Chápete? Hej, poďme rovno ďalej. Väčšinou na úvod e, mám 5-7 minútový príhovor, ale tentokrát to jednoducho Eh, obmedzím na dve, tri vety. Je to úloha uskladňovania energie eh, v budúcnom, eh, budúcnosti. Dokonca aj pri elektrických autách sa jedná o úkona, uschovávanie elektriny, obnoviteľné zdroje. To je všetko uskladňovanie elektriny. Všetko je to uskladňovanie. Takže poďme rovno na tému. A rád by som dal slovo prvému rečníkovi, Patrick Clarence generálny tajomník Európskeho združenia pre uchovávanie energie. Veľmi dôležitá asociácia, združenie. Väčšinou sa vyjadrujem niekoľkými vetami a predstavím členov panelu, ale tentokrát aj to skrátime. Dobre, tak nakoniec vás viac menej aj tak poznáme mnohí z vás. Takže poprosím vás rovno, aby ste sa pustili do mm, vašich vyjadrení. Ďakujem pekne, pán predseda. Začnem priamo, volám sa Patrik Len, som generálny tajomník z Európskej asociácie pre uchovávanie energie a pokúsim sa hovoriť veľmi krátko. Čas beží. My máme také tri hlavné ciele. Poprvé, aby všetci lepšie pochopili prínosy a výhody uchovávania energie, je to o to, aby sme mali korektný návrh trhu, korektnú, korektný dizajn trhu pre uchovávanie energie, to je to najdôležitejšie, aby sme podporovali ďalší rozvoj týchto technológií, aby sme mali finančné prostriedky na výskum a predovšetkým na prezentáciu týchto technológií. A zistíte, že členovia IS, že to členstvo je široké, máme asi 40 členov ktorí zastupujú výskumné centra, dodávateľov zariadenia, distribučné prevádzkovateľia, distribučnej siete prevádzkovateľia, prenosovej siete, všetci sú tam zastúpení. Čiže všetci sme na jednej strane. Je tu ťažká situácia, keď musíme vystupovať jednohlasne. Dokonca aj konkurenti musia hovoriť jednohlasne, zatiaľ čo keď ísť hovorí, tak predstavuje celý sektor a nie iba časť. Hovorí v mene celého sektora. Chcel by som tu Eh, poukázať na to, že pri uchovávaní energie existujú rôzne technológie, že to nie je len jedna jediná technológia pre uchovávanie energie. A preto je to také zložité, ak to chcete riešiť. Eh, v podstate sme tak identifikovali 5 rodín. Chemik, chemikálie, elektrické, elektrochemikálie, mechanické a termoenergetické uskladnenie. Uh, a členovia týchto rodín sa budú samozrejme meniť, ale tie rodiny viac menej ostanú rovnaké, takže neskôr uvidíte, že máme uhly, e, pardon, vodík, e, syntetické plyny, e, rôzne typy mechanické čerpadlá. Všetko má svoj prínos a každá technológia e, v podstate zohráva svoju úlohu pri celkovom systéme, pretože ten systém, a to uvidíte na tej veľmi technickej ďalšej prezentácii, uvidíte, že uchovávanie energie máte všade. Je to v obytných domoch, v priemysle, e, môžete pomocou neho vytvárať, ener, e, vyrobať, vyrábať elektrinu, veterná, e, e, fotovoltaická. Máme rôzne technológie, ktoré sa využívajú v rôznych službách, ale všetko to slúži jednému systému. A jednoducho potrebujeme mať tieto rôzne špecifické e, systémy. Eh, ak to chceme dať celé dohromady, tak eh, máme podporu eh, výroby energie z klasických, ale aj nových zdrojov. Nebudeme zachádzať do služieb. Takisto uchovanie energie slúži aj pre prenos energie a oveľa rýchlejšie rieši problémy bilancie siete, vyvažované siete, ak to potrebujete v milisekundách tak budete mať k dispozícii energiu. Ak chcete e, e, posilniť alebo oslabiť e, výkon e, párnej elektráne, takisto to tam je, takisto distribúcia, spotrebitelia, predmeračmi, zameračmi, všade, všade sa dá uchovávať energia. A preto sme chceli upozorniť na to, že tu neexistuje jedna jediná technológia, ktorá vyrieši všetko. Je to zmes technológií a preto je potrebné k tomu, aby legislatívny rámec, aby e, príjmy to všetko zohľadňovali. Tieto technológie sa budú ďalej rozvíjať, takže ak budete rozhodovať o legislatívnom rámci, musíte to spraviť tak, aby sa technológie mohli vyvíjať a neboli zablokované. Čiže je veľmi dôležité, aby to bolo otvorené a prispôsobiteľné. Mali sme vypočutie aj s politickými skupinami, Uvidli sme konkrétne príklady. V podstate na úrovni distribúcie máte množstvo zdrojov, obnoviteľných zdrojov energií, napríklad fotovoltaické, ktoré sú ale však e, e, prerušované. A to je potrebné distribuovať. Je tu otázka kvality, je tu otázka dopytu ponuky. Ak e, si chcete nabiť batérie, musíte sami rozhodnúť, kedy sa chcete pripojiť na sieť alebo nie. Môžete využiť čas, kedy je elektrina lacnejšia. A samozrejme, môžete postupne to budovať, nemusíte mať veľké elektrárne, môžete mať malé a nabalovať ich jednu na druhú, čiže E, takisto aj je tu veľká podpora prevádzkovateľov prenosových sietí. E, nebudem do toho zachádzať, ale v podstate to umožňuje veľmi rýchlo e, vyvažovať energetický systém, ako som povedal predtým. A potom tzv. prosumery, to znamená producenti a spotrebitelia zároveň chceme dať týmto spotrebiteľom, ktorí sú zároveň výrobcami, väčšie právomoci a takisto to môže byť vykurovanie, uchovávanie tepla, uchovávanie e, energie, batérií a samozrejme tá najlacnejšia nemusí byť nikdy vždy napríklad uchovanie elektriny, môže to byť aj uchovávanie tepelnej energie, tá je niekedy lacnejšia. Dôležité je pochopiť to, že existujúci dizajn trhu s e, systémom elektriny vychádza z elektric- e, historického vývoja čiže zvažuje väčšinou, vychádza z centralizovanej výroby elektriny. A potom mať systémové služby prispôsobené na nové systémy, musia byť flexibilnejšie a potrebujete integrovať do toho systému aj uchovávanie energie. A potom je tu otázka, kto ich bude uchovávať. E, patrí táto uchovávaná energia výrobcovi a potom teda od oddelení bude to patriť výrobcovi alebo e, k tomu, ktorý prenáša elektrinu alebo na druhej strane je to, je to výroba, je to distribúcia a prenos alebo spotrebiteľ, kto bude mať takéto. Čiže sú to štyri, štyri prvky systému. Máme potom takisto kódy, e, to je takisto dôležité niekedy pre vzhľadom na existujúce kódy využívania siete. Poplatky a dane musíte zaplatiť poplatky, keď dáte do systému a keď uvoľňujete, čiže dvakrát v podstate platíte. Dobre, spotrebiteľ platí, ale má platiť dvakrát? Ja si nemyslím, že je to dobré. A takisto obnoviteľné zdroje by mohli byť e, e, v podstate zasielané po dávkach. E, Takisto sme presvedčení o tom, že všetky služby trhu, všetky systémové služby by mali byť na trhu. To znamená, že žiadny výrobca by nemal byť nutený poskytovať službu v Taliansku či Španielsku, ak vyrábate elektrinu, tak musíte zachovať určitú časť elektriny pre prevádzkovateľa prenosovej siete. Nie je to korektné e, unútiť ich k tomu. Jednoducho ten, čo je najlacnejší, ten bude poskytovať tieto služby. Takisto je dôležité uvedomiť si aj to, že ak poskytujem lepší, lepšiu službu do systému, som rýchlejší, presnejší, takže musíte menej vyvažovať sieť, ale nezarobím z toho viac, iní budú mať ten prínos, ale ja za to nedostanem viac. A to treba zmeniť. Je potrebné platiť za výkon. A potom je tu otázka bezpečnosti nových technológií. Nežiadame na tzv. feed-in tarify alebo podporu tarifov, ale chceme mať v dispozícii dlhodobé zmluvy, aby sme mohli investovať a využiť to preto, že prevádzkovateľia prenosových e, systémov si budú môcť v podstate nakúpiť na 80 rokov a potom sa môžete obrátiť na banku a zafinancovať to tak. Takže ide o to, že je tu množstvo technológií, a majú rôznu pridanú hodnotu, je potrebné nám ešte prispôsobiť dizajn trhu a nežiadame o finančnú podporu. To sú zásadné veci. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Všetky vás, vás, všetci vás veľmi dobre poznáme, pán Patrik Clarence, pretože e, ste riaditeľom e, združenia pre asociáciu uchovávateľov energie. Počet členov sa strojnásobil sa e, od roku 2008 a takisto pracujete od roku 2003 v oblasti klimatických zmien a energetiky, takže niektorí z vás si vás pamätáme aj vaše činnosti, e, tí, ktorí sme boli v parlamente dosť dlho. Ďakujem za vaše vystúpenie. Profesor Tomás Harvacher ako ďalší rečník je to fyzik, e, ktorý pôsobí na mnohých miestach, možno je menej známy ako pán Patrick Clarence, ale Bon Aachen, Columbia University, ale aj plazma, plazmová fyzika v Max Planckovom inštitúte. Tam všade pracuje, pracoval a ste profesorom a členom environmentálneho vedeckého centra univerzity v Augsburgu. E, to je aktuálna vaša pozícia. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za pozvanie. Pokúsim sa tak všeobecnejšie hovoriť o tom, ako musíme vnímať uchovávanie energie v celom systéme energetickom a elektrickom. Samozrejme, uchovávanie energie stavia na tom, ako môžeme zaintegrovať obnoviteľné zdroje energie to je taká hlavná téma, na ktorej pracujeme. A keď sa pozrieme na tieto veci, musíme naozaj, keď sa snažíme hľadať spôsoby, ako podporovať, e, musíme sa pozrieť na to, ako vyzerajú konkurenčné technológie a ako inak je možné zaviesť obnoviteľné zdroje energii. Čiže také štyri odrážky, podľa mňa, ktoré sú najdôležitejšie veci, do ktorých sa musíme pozrieť, keď chceme porovnať uchovávanie s inými možnosťami. Prvá Môžeme mať veľké sie- elektrické siete. Vzhľadom na to, že sme v Európskom parlamente, to je samozrejme európsky projekt. E, obnoviteľné zdroje, ich rôznorodosť, e, e, využiť ako silu a všetko to zakomponovať. A to pôjdeme touto cestou, tak sa to aj udeje. Po druhé, musíme mať flexibilný dopyt, tak znamená, že v budúcnosti budeme mať elektrické vozidla. Elektrické vozidlá možno sa budú nabíjať nielen vtedy, keď ich zapojím do zástavčky, ale aj môžeme ich nabíjať napríklad v nejakom čase, keď je, je nízky dopyt po elektrine. Môžeme mať sektorové spájanie, to by bolo veľmi dôležité v tom zmysle, že napríklad máme elektrické elektrický systém prepojený na systém vykurovania. A tu je obrovská príležitosť, ktorá minimálne v nadchádzajúcich desaťročiach pomôže e, všetky tie výkyvy a na druhej strane pomôže zabezpečiť, aby obnoviteľné zdroje prispeli aj do vykurovania, čiže zároveň e, eh, jednou ranou dve muchy. A potom máme uchovávanie energie. E, Eh, otázka transparentnosti, tomu nebudem veľa hovoriť, ale chcem tu povedať len toľko, že dopad veternej energie jednej krajiny vidíme, že tu je mm, eh, fluktujúca krivka, nebudem to teraz vysvetľovať do detajlov, ale keď sa pozrieme na európsky pohľad, tak sa to celé vyhladí, akoby zmierni. To znamená, európska bude červená a zelená a modrá sú krivky jednotlivých štátov. A to je niečo, čo sme už roky modelujeme a veľmi dobre rozumieme tomu, že tým, že ak vytvoríme veľké siete, pre všetkým veterná energia sa potom tie výkyvy zmiernia a to významnou mierou zníži dopyt na uchovávanie energie. A vzhľadom na to, že Európa má možno jedným najhodnejším miestom, čo sa týka veternej energie na svete, Severné more a tak ďalej. Toto musí byť jedna z hlavných alternatív, predovšetkým z európskeho pohľadu, e, ak sa chceme ubrať touto cestou. Preskočím detaily. Uchovávanie elektriny. Tu pôjdem z hora na dol. My sme spravili model, mám iba zo pár obrázkov z Nemecka. Hlavný výsledok e, spočíva v tom, že ak si pozriete iba systém elektriny a pozrite si na mieru penetrácie obnoviteľných zdrojov, možno 80%, tak v každom prípade potrebujete uchovávanie energie, ale ide o to, že potrebujete nielen uchovávanie energie ako batéria, kde v podstate vyrovnáva fluktuáciu medzi dňom a nocou, ale budete potrebovať určitom okamžiu uchovávanie energie, ktoré pomôže E, zmierniť e, sezónne výkyvy. A chcete niečo takéto spraviť, vždy, keď ho potrebujete sezónne vyrovnávanie, potrebujete niečo podobné ako vodík, to znamená, je niečo, čo je oveľa zložitejšie ako len batérie u vás v pivnici. To je veľmi dôležité, ale z toho prekočím, preskočím rovno k záveru. Z toho, čo sme mohli študovať, táto požiadavka nastane skôr neskôr v čase keď budeme mať vysokú mieru penetráciu obnoviteľných zdrojov energie, bude to vo veľkej miere závisieť aj od toho, či to zaznamenáme v európskom kontexte, alebo či vnímame tú požiadavku na uskladnenie v európskom tom kontexte tá bude nižšia, ako keď to bude na e, svetovej úrovni. E, spájanie sektorov, ďalšia téma. Podľa nás to je prvá vec, na ktorú sa musíme pozrieť do detajlov. Čo to znamená? Znamená to toľko, že sa musíme pozrieť na to, že ak spojíme elektrický systém s vykurovaním, môže to mať mnohé prínosy. Napríklad môžeme efektívne napríklad využívať tepelné čerpadlá, ktoré využijú obnoviteľné zdroje energii a vynásobia to 3-3,5 násobne, závisí to od e, spôsobu, ako je postavený dom. Ale môžeme e, elektrínu z obnoviteľných zdrojov použiť na vykurovanie. A opäť je tu flexibilita, pretože v dome je určitá e, zotrvačnosť a Samozrejme, môžeme mať aj nejaké malé e, uskladňovače energie. Okrem toho, máme systémy ďalkového vykurovania a tam máme ešte väčšiu flexibilitu, hoci samozrejme tu strácame e, na tomto efektívnom bode, len keď použijeme elektrické vykurovanie e, v systéme teplného vykurovania, môžeme využiť veľkú mieru uchovávania tepla, možno 10 až 15 kWh euro za kWh A to je samozrejme v rozsahu, k ktorému sa neporovná žiadna iná technológia uchovávania. Čiže je to veľmi dôležité, mohli by sme sa vybrať touto cestou a na tomto obrázku vidíte, že by ste mohli mať denné nočné uchovávanie v domoch, týždenné uchovávanie v systéme diaľkového vykurovania. A čo tu pomôže vo veľkej miere, uľahčiť penetráciu obnoviteľnej zdrojov energii. A v tomto obrázku vidíme, že ak by sme mali previazaný systém, tak ani nepotrebujeme uchovávanie elektriny, v podstate potrebujeme uchovávanie tepla. Ak by sme mali systém, ktorý bude vychádzať iba z elektriny, tak budeme potrebovať, e, ja neviem, uchovávanie cez vodík a podobné veci. Čiže na to sa musíme pozrieť. Keď sa nám podarí prepojiť tieto veci, keď nájdeme správne trhové mechanizmy, ktoré E, umožnia takéto prepojenie elektrina vykurovanie, tak je tu už množstvo už existujúcich technológií a mnohé veci sa dajú realizovať a dá sa preukázať, že ako toto bude fungovať na mnohých miestach. Takže tu sa dostávam už k zhrnutiu. Predovšetkým je veľmi dôležité, aby sme hovorili o európskej sieti je dobré mať regióny, máme super veterné regióny na severe, e, na juhu solárne, ale musíme to spojiť hladko, bez problémov. Ja nie som politik, ale to by mohol byť projekt Európskej únie, kde raz e, niekto sa do toho pustí a určite by to mohlo pomôcť. Druhá vec sa týka toho, že samozrejme potrebujeme systémy uskladnenia energií, áno, musíme byť otvorení, čo sa týka technológií, nemali by sme to posudovať už teraz, toto chceme, toto nechceme. Mali by sme to naozaj by, e, ponímať neutrálne. Prepájanie systémov bude mimoriadne dôležité a ja si myslím, že potrebujeme samozrejme ďalší výskum ľudia z univerzity. Vám to vždy povedia e, asi, ale potrebujeme prísny regulačný rámec, ktorý naozaj sa týka na úrovni čo sa týka úrovni distribúcie, privedie na trh konkurenciu. Podľa mňa to i bol jeden zo spôsobov, ako zabezpečiť či už uskladnenie alebo prepojenie systémov. Uvidíme, čo bude fungovať nakoniec. Ale na druhej strane, ak by som mal trošku tak hereticky vystupovať, mal by som povedať, že či to, čo robíme momentálne, v podstate to je všetko v súlade s trhovou liberalizáciou, takže neviem, no. Možno by sme to mohli spraviť veľmi liberalizovaným spôsobom. Dá sa to, môžeme radikálne liberalizovať trh s elektrinou a potom by to fungovalo. Ale zároveň si môžeme povedať, že no dobre, tak e, rozmýšľajme e, staromódnym spôsobom, či by tie staré klasické systémy nevedeli toto zvládnuť. Ja viem, že to ľudia nechcú počuť veľmi, ale podstate Európa fungovala pomerne dosť dobre, dosť dlho bez liberalizácie trhu s elektrínou. A sú tu teraz všetky vstupy na trh elektriny zo strany štátu. A na druhej strane je tu možnosť liberalizácie. Takže nie je to vždy celkom také jednoznačné. Ale to je taká vedľajšia poznámka. A ešte jednu vec, ktorú by som chcel povedať. Je to dôležité v politickej diskusii. Hlavne PV a batérie asi budú zohrávať dôležitú úlohu aj v iných regiónoch sveta, kde je malá dodávka elektriny v súčasnosti. Robíme veľa projektov v Afrike, ak ideme do nejakej malej africkej dedinky, naozaj sa tam dá spraviť, ak tam prinesieme a batérie a zmení to situáciu každodenného života, aj to by sme mali mať na pamäti. Ďakujem. Sir, as usual, professor... Ďakujem pekne, pán profesor. Je to pravda. Aj moja slabosť je byť Hovoríte rýchlo a vášnivo. Ďakujem pekne, pán predseda. E, pán e, profesor. Teraz by som chcel privítať e, chorokov Kacimerka Kisa, ktorý bol bývalým poslancom. Vtedy bol poslancom, keď sa pripravoval 7 rámcový program a bol jedným z najsilnejších e, bojovníkov za Európsky inštitút e, inovácií a technológií. Nebolo nás veľa, možno 7 či 5 v celom Európskom parlamente. Aj predseda Barozov bol rád, že by sme toto podporovali. Takže pán Kakis je generálnym tajomníkom Hydrogen Europe. Po posledných rokoch, potom čo bol poslancom Európskeho parlamentu a vzdelanie získal na mnohých univerzitách. No a pre niektorých z nás, ktorí tu sme, je veľmi známy. Je to pre mňa radosť ešte aj povedať, že dnes má narodeniny. Thank you very much. Thank you very much. Uh... Um, ďakujem pekne Jeržimu, ďakujem aj pánovi predsedovi za to, že ma pozval. Ja idem priamo k veci a potom sa teším na diskusiu. Hydrogen Europe, ako vidíte, je asociácia 94 členov z 16 členských štátov. Sú tam veľké firmy ako Daimler, Siemens, BMW, Linde, množstvo malých a stredných podnikov, asi 50-50. Prečo sme tu boli pozvaní? A myslím, na tomto slajde vidíme, ako funguje vodík, alebo ako porovnaní s inými technológiami skladovania. Takže e, elektrolíza sa používa na to, aby sa teda oddelil vodík od kyslíka z vody. A to sa, a dá sa to robiť palivovými článkami, čím sa vytvorí opäť elektrina a vlastne to slúži ako optimálny energetický faktor a je dá sa ísť aj opačným smerom a je to veľmi flexibilné. Je tu množstvo rôznych e, uskladovacích technológií, e, že ste spomenuli niektoré z nich, ale kvôli svojej flexibilite sa vodík hodí na také veľké objemy, veľké množstvo. A tu vidíte na tomto slajde, že pokiaľ ide o krátkodobé skladovanie, tak elektrolýza vyžaduje veľké investície, vidíte, tu máte model elektrolízy, sú s tým náklady spojené, ale čím väčší je objem, tým nižšie sú náklady a iste dá sa vodíkom objed, skladovať taký objem, ako je 10 gigawatt hodín. Uvedol by som príklad, použijem krátke video, 60 sekundové, tu máte príklad, koruj tu, ak máte záujem. Mm, to len 50 sekúnd. Keď dáte Colorid Hydrogen, uvidíte, ako to funguje a prečo používajú vodíkové a palivové články. Colorid e, je belgická firma, ktorá má 200 obchodov v Belgicku, Holandsku a Francúzsku a oni sú jedným najväčším, investorom do e, veternej energie a ich e, nef- nefungovali im e, zvýhacie zariadenia v chladničkách a preto zistili, že najlepším riešením preto sú palivové články a preto teraz majú na západnej časti Bruselu majú inštalované e, veľký systém elektrolízy a palivovú čerpaciu stanicu, ktorá bola podporené aj spoločným podnikom, spolujúť články a vodík a viem, že aj Paula Rubiga toto zaujíma a Ježiho tiež. Keď tam pôjdete, uvidíte, že to fakt funguje. Funguje to priamo tam na tom mieste, som bez problémov. Čiže keď to mám zhrnúť, na tomto slade môžete vidieť, že vodík je prakticky takým umožňovateľom. Na ľavej strane vidíte, ako sa tvorí energia z, či už je z, to zo slnka alebo z vetra a vlastne ten vodík to môže konvertovať buď do no, uskladnenia, čo sa môže uskladniť v podobe e, plynu alebo v inej podobe a potom to môže sa použiť cez palivový článok, e, dá sa aj spalovaním, to je tiež možné, ale na rôzne veci. A tu môžete vidieť, ako to vyzerá v skutočnosti. To je príklad jeden z najväčších eh, elektrolytických zariadení v Európe. To je Energy Punk Park Mainz. V blízkosti Frankfurtu je to projekt eh, Siemens Linde a Mainz Urban Utilities a takýto model nájdete eh, pri vchode a sú to veterné elektrárne, ktoré produkujú 6 MWh a majú prepojenie do siete a elektrolit je saliziter, a pre ktorý mení e, vodík do, na, na palivo a vidíte tam, je, ktorý je skladovaný v tých nádržiach, ktoré tam vidíte. Tiež 4% toho môže ísť priamo do plynovodov. Čo sa dá robiť s vodíkom? Dá sa použiť na mobilitu, ako vidíte, e, tri vozidlá, ktoré už sú takmer na trhu, to je Hyundai X35, e, Toyota Mirai, ktorú tam vidíte, no to z minulého vidíte aj Bčko, Daimler v strede, ďalej je tam heavy light duty, teda to sú veľmi ťažké a takisto autobusy. Máme 90 autobusov v, e, v Európe v mnohých krajinách, majú takú životnosť ako auta, a potom je tu aj ten e, to bys, e, vysokozdržný vozík a so 60 gramami vodíka môžete s týmto ísť 60 kilometrov, takže je to elektromobilita, ktorá má veľký rozsah či dosah a tu môžete porovnať, e, čo sa dá robiť s vodíkom, keď porovnáte standardné E, tankovanie benzínom, to za, za 5 minút dostanete 100 km, e, doplnenie vodíka trvá menej ako 5 minút, aby ste prešli 500 km a nabíjanie elektri, e, elektrickej batérie Tesla najrychlejší čaržovacia dobíjacia stanica a no za 20 minút sa vám dobije e, baterka na 160 km. Takže naozaj vodík je jedinou možnosťou, kde má, môžete mať elektrifikáciu, mobilitu, to nemusíte meniť svoje zvyky, pretože môžete tankovať ako chcete. Zajtra budeme otvárať prvé e, v verejné palivové stanice alebo čerpacie stanice tu v Belgicku v Zaventeme. Viem, že tu nie je veľa poslancov, ale zajtra odchádza autobus na vodík do Zamentemu. A kto chce ísť týmto, e, a k tomu, takisto budú tu aj, bude tu aj Linde bici, bicykel, ak by ste chceli. Takisto aj sú možné aj stacionárne palivové články na chladenie a e, kurovanie. Najväčší projekt zelenej energie vo svete som o tom ani nevedel. A jediný problém je záložovanie údajov a zálohovanie sa deje naftovými generátormi, pretože to je najspoľahlivejší zdroj energie. A my sme im predložili e, možnosť palivových článkov z vodíka a im sa to veľmi páči, pretože im to poskytuje energetickú bezpečnosť dodávky e, a je to čistá energia a zelená a pravdepodobne aj zmenia. Čiže je vôbec možnosť prejsť na vodík, v Napríklad v Japonsku už japonská vláda rozhodla zmení olympijské hry v Tokiu 2020 na, na vodíkové. Majú, chcú zmeniť Fukushimu na e, veternú elektráreň a už sa rozhodli, že takto budú postupovať a funguje to prečo teda zatiaľ nie je žiaden trh na uskladnenie, a to je otázka, ktorú položili už aj predrečníci. Ja som pripravil alebo doniesol štúdiu, ktorý urobil spoločný podnik e, o tejto otázke, aj tú štúdia, ktorú môžete nájsť pri vchode a je to veľmi dobrá e, štúdia, že prečo to nie je také komercializované. A to je otázka práve na poslancov, že nie sú tu zatiaľ žiadne um, motivácie. Pán Količek sa smeje, že už po mnohé roky to tu je, ale neefektívnosť produkovania a, a nepúšťania to do siete, to je neefektívne. Pamätáte si, minulého roku sme mali nadprodukciu jednej miliardy. Jedna miliarda sa stratila. Prečo? Prečo sa to zatiaľ nie? uplatňuje. To je klasický problém sliepky a vajca. Jednak sú tu regulačné výzvy, potrebujeme to spustiť na trh, obnoviteľný vodík, to zatiaľ nemá politickú podporu, iba trochu. Je treba pripraviť takú motiváciu a stimuly, ktoré budú e, zvyšovať flexibilitu elektrického systému elektriny, e, výnimku z, zo zariadení pre skladovanie, eh, aby to bolo vyčlenené z daňových eh, povinností. A posledná vec je, že keby sme išli v tejto budove tu v parlamente z 0 na 12 na 14, tam poviem, že vodík je najflexibilnejším skladovacou kapacitou. A Môžem povedať, že pre scenár dekarbonizácie do 2050 je hydrogen jedinou chýbajúcou, jedinou chýbajúcim článkom a um, palivové články s vodíkom sú jedinou technológiou, ktorá umožňuje bezuhlíkovú mobilitu bez zmeny e, zvyklosti. A takisto so rovnakými úrovňami efektívnosti. Predseda, ďakujem pekne. Eh, by som povedal, že eh, cyber kolega eh, Vidím, Jorgo, že ty naozaj si veľmi zapojený do toho a že vlastne si možno viac profesor než politik. Ešte je tu podpredseda Tesla Energy, Ben Hill. pracoval po dlhé obdobie e, a teraz e, vedie energetické ambiciozne aktivity Tesly v Európe a v Afrike, komerčné, priemyselné, e, veľké elektri- aj elektrické projekty a projekty s elektrinou v Európe, v Afrike. Nás veľmi zaujíma váš prejav keďže najprv budeme prvé dve reči, e, prednášky sa, sa týkajú hlavnej našej témy, teda úlohy uskladňovania energie v budúcom energetickom systéme EÚ, ale pán Kaki začal vlastne tým druhým panelom pre konečných užívateľov Ďakujem pekne, ďakujem pán predseda. Ďakujem aj členým, váženým členom tohto výboru. Ja by som chcel hovoriť o technológiách e, o skladovaní. Ja nebudem spomínať konkrétnu technológiu, aj keď každý vie už o našich batériách, takže každý vie, čo sme, kto sme a čo robíme. Takže každý vie, teda čo je misia Tesly, produkovať eh, nádherné auta a posilňovať eh, prechod sveta k eh, trvodržateľnej energii. Dovolte, aby sa vám predstavil produkty, ktoré máme už na trhu, ktoré už menia aj spôsob, ako sa správajú spotrebitelia, ako konajú. Toto je napríklad rezidenčná jednotka. Paru tuto vľavo vidíte na stene E, túto jednotku, ktoré tisícky z nich prichádzajú do Európy a už sa inštalujú pre samospotrebu v domoch, domovoch, budovách. To je naša vízia. Samozrejme, že by sme chceli ešte ísť ďalej a keď budeme k tomu príklad pridávať aj tie inteligentné merače a vlastne si spotrebitelia budú môcť oveľa lepším spôsobom manažovať energie v dome, čiže to všetko povedie k úspore nákladov a my to naozaj veľmi intenzívne poháňame v tejto chvíli. Pokiaľ ide o komerčnú úroveň, toto je čo momentálne budujeme 26 MW solárny systém na Havaji Ehm, ide o to, aby sa to spustilo e, do siete. My to teda voláme, toto vlastne konkrétne je e, batériový sklad, aby by sme mali vlastne doplňať sieť. A toto je, buď, či už to bude mikrogrid, teda mikrosieť, alebo veľká sieť a aby, chceli by sme pomôcť ľuďom, aby mohli ušetriť na nákladoch. Takže vlastne toto, čo tu je, to nie je nejaké vedecké e, úloha, ale na trhu sa to už deje. Aj, a sú aj na priemyselnej úrovni firmy, ktoré keď chcú dostať pod kontrolu energie, to sa už deje dnes. Takže z hľadiska, čo vidíme, že ako sa veci vyvíjajú, tak um, sú tam veľké kapacity, ako napríklad e, staré elektrárne na uhlie, tie sa postupne zatvárajú a nahrádzajú sa novými infraštruktúrami novej generácie. Je tu naozaj veľmi reálny prípad, kedy vlastne e, sa energi- skladňovanie energie už dneska deje za oveľa nižšie cenu a v Spojených štátoch, než je to v porovnaní za celou, než je to v porovnaní s Európou tým, že sa zvyšuje podiel solárnej energie a veternej energie, tak aj do, tak stabilná otázka, či kritická otázka je stabilita siete. Preto je treba mať rôzny druhy skladovania a, a týmto aj sa znižuje náklad na obnoviteľné zdroje výrazne, keď si to dobre e, uskladňuje a tým vzniká veľmi dobrá energetická zmes. Tu by som ešte len uviedol, aby ste vedeli si to predstaviť, kde momentálne sme. Tesla je isté známou firmou na výrobu batérií. Táto technológia výroby batérií sa nečaká, ale vyvíja sa ďalej. Um, toto je len o, vlastne o trende, o bateriovom článku. Nie je nič stacionárne a veľmi rýchlo sa vyvíjajú naše technológie, čo nám pomáha výrazne znižovať náklady a takto by sme chceli dostať do každej domácnosti jednu veľkú domácu batériu. Pokiaľ ide o globálny trh, tu môžete vidieť e, trh. Keď sme dokončili tú gigafactory, ktorá gigapodnik, ktorý sa momentálne funguje a to je produkcia tých e, e batérií, to bude v podstate e, prakticky tvoriť rovnakú kapacitu ako to, čo sme postavili v roku 2014, čiže tam naozaj budeme mať miliardy eur aj dolárov, ktoré dávame do, do toho, aby naozaj táto uskladňovanie energií bolo naozaj efektívne z hľadiska nákladov a zabezpečili väčšiu bezpečnosť Aké sú hlavné ciele? Uskladňovanie môže byť e, skladovať nebudem hovoriť o všetkých výhodách, lebo nemáme veľa času, keďže EÚ dováža veľa e, plynu, a ešte uhlia, aj zo Spojených štátov dokonca, aj plynu. Takže je to kritický faktor. A čo tu vidíte na tomto obrázku, je odhad rôznych e, správ a informácií o vysokom, vysokej um, percente schopnosti obnoviteľných energií, tak aby sme dokázali stabilizovať sieť, vrátanie toho, kedy by obnoviteľné zdroje mohli tvoriť dokonca až 100 eh, výroby. Dúfam, že sa to raz podarí ešte eh, počas nášho života. A to zahrňa všetko, všetko skladovanie, nie len ten, skladovanie Tesly, ktorý je lídrom v uskladňovaní energie, ale aj v prípade hydro a iných typoch e, skladovania, o ktorých sa tu diskutovalo. Čo potrebujeme, ja som to počul už aj predtým, je zabezpečiť, e, aby smernice umožňovali prístup k energetickým zdrojom, e, skladovaniu na rôznych trhoch, aby to sa neobmedzovalo, aby to kladli do um, jednoducho do prevodovky, do, ktorá bude môcť potom prevádzať tieto schladené techno, energie. Takže Pokiaľ ide obnoviteľné zdroje, tie uskladovanie sa môže veľmi dobre použiť alebo uplatniť v zabezpečení bezpečnosti siete, tam, kde napríklad sa končia alebo sa zatvárajú určité eh, eh, uholné elektrárne Takže ale takže uskladňovanie umožňuje spolahlivé a stabilné um, energie pre majiteľov sieti Teraz, e, čo môže teda robiť uskladňovanie? To je oblasť e, práv, e, siete, to znamená, že vyhnúť sa nákladom tých drahej produkcie a výstavby obrovských elektrární, tak čo nikto dneska nechce už platiť. A v podstate môže zaintegrovať sa do siete oveľa rýchlejším spôsobom, čiže posúvame sa už od nie, nie teda nie od pohybu elektrónov, ale skôr od pohybu informácií a údajov. A myslím, že to je tá kritická zmena, ktorú vnímame tu v týmto novom, na tomto novom trhu. A napokon, dovolte by som to dokončil ešte posledným slajdom z hľadiska spotrebiteľa a pre majiteľa domov, čo to pre neho znamená. Áno, musia sa zmeniť e, správania, pretože ľudia začínajú chápať, ako môžu, dokážu sami manažovať svoju spotrebu energie, dostanú informácie, dostanú aj určité možnosti voľby, čo robiť, čo, čo budú chcieť robiť. A to je dôležité práve, aby spotrebiteľ sám musel, mohol si to riešiť a spoliehať sa na e, vydieranie veľkých spoločností. Napríklad taká firma, ako je Pavlo Wall, čo je produkt uh, ktorý môže poskytnúť vám, niektorí máme dom, aby sme mohli použiť energie, kedy ju chceme a vieme, koľko za to budeme presne platiť. Vieme, keď sa prichádzajú s tým aj tie inteligentné merače, e, už presne vie majiteľ domu, že pod materku naprogramuje presne vtedy, aby sa vyhla špičke, aby užila čo najviac e, tú nočný prúd napríklad. Takže celkovo skladovanie už vyzerá veľmi zaujímavo, posúvame sa veľmi intenzívne pred, musíme e, sa zabezpečiť, že aby sme nemali žiadne bariéry v tom vývoji. Ďakujem a teraz e, dám slovo pánu Paulu Rubichovi a pánu Kohličkovi slovo na úvod. Takže ja by som chcel poďakovať srdečne za tento hlboký pohľad e, do problematiky uskladňovania energie. Myslím si, že to je obrovská šanca tu dať z pozície obnoviteľné zdroje energie. No a princíp je ten, že najprv potrebujeme infraštruktúru, e, tie E, to vedenie siete, musíme to vybudovať, aby sme mali k dispozícii potom aj e, kapacity na skladovanie. Na druhej strane tie, e, tá ostatné témy sú tiež dôležité a čo ma zaujíma v súvislosti s Teslou, životnosť batérie závisia od toho, či napríklad máte na kryžovatke stále červenú v Štrasburg napríklad je to tak, že sú si križovatky takto postavené, aby sa podporil, podporili určité smery e, dopravy. E, takže myslím si, že pokiaľ by sa zaručili zelené vlny s pomocou nových algoritmov, tak e, tam by v podstate človek mohol jednotnou rýchlosťou sa dostať z bodu A do bodu B cez križovatky Takže tam predovšetkým ide o infraštruktúru e, tých e, sietí, nie? Pretože tam, pokiaľ sa stále brzdí a potom rozbieha, tak aj e, jemné, tak aj v podstate častice sa uvoľňujú, prach a rôzne škodliviny. Takže nám si nášho výboru pre vedu v parlamente sa sústreďujeme v súvislosti s mobilitou na to, aby v podstate ľudia, ktorí idú autom, nemuseli zastavovať. Aj napríklad e, na železnici je to tak, e, účinnosť je najvyššia, pokiaľ človek čo najdlhšie ide jednotnou rýchlosťou. A myslím si, že v súvislosti s autami je to rovnako. Pokiaľ nemusíte stále brzdiť, ale prostredstvom nových systémov, aj GPS a podobne, môžete dosiahnuť jednotnú, kontinuálnu, stálu rýchlosť. To je ten predpoklad, to je ten základ. Myslím si, že auto to je len tá, eh, ten starý prístup, ale nový prístup by zahrňal aj potom eh, Ďakujem pekne. Teraz by som dal slovo pánovi Gierekovi za SAD. Ďakujem pekne. Európa využíva asi 40 energie, prvotnej energie na uh, eh, uh, húrenie. A ja tu vidím, vidím veľmi zaujímavé a dôležité využitie v tejto oblasti, pretože si myslím, že sieť a prúd to je niečo úplne iné. To je otázka, ktorá patrí e, ktorú sa musí riešiť na oveľa väčšej makroškále. Zatiaľ čo kúrenie je skôr taká lokálna vec. Ide mi napríklad o uskladňovanie tepla, o čom ste hovorili, aj o rôzne druhy energii. A chcel by som sa spýtať, ako podľa vás sú eventuálne perspektívy využívania týchto metód pre kúrenie. Ktoré z týchto technológií by z hľadiska efektívnosti e, konverzie energie byť využité na kúrenie? Pretože keď je tá reťaz, keď je tá reťazec konverzie príliš dlhý, tak to samozrejme, že nebude efektívne. Takže preto sa pýtam predseda, ďakujem pekne. Teraz pán Erikson. Za zelených. Ďakujem. Takže to je veľmi zaujímavá téma. Ešte máme pred sebou veľký kus práce a súhlasím s vami, že by sme možno nemali už teraz rozhodovať, ktorým smerom sa uberať konkrétne, ale mali by sme uznať tie rôzne možnosti čo sa týka e, rezidenčného vykurovania, to je veľmi zaujímavá téma, pokiaľ máme lacnú obnoviteľnú energiu, ktorá bola v budúcnosti dostupná, to by určite pomohlo, ale taktiež si myslím, že by bolo zaujímavé, keby vzniklo nové odvetvie spoločnosti, ktoré nakúpia energiu, keď je extrémne lacná a predajú ďalej, keď je cena stupne. A myslím si, že taký trh by mal existovať. Pokiaľ, sa pozrie, pokiaľ sú kapacity a miesta na skladovanie, na produkciu, pretože existujú už dnes rozdiely na trhu s elektrickou energiou. To si myslím, že by, sme, že by mali byť poskytované stimuly na nákup veľmi lacnej elektrické energie. A myslíte si, že je to niečo, čo by sa mohlo stať v nadchádzajúcich 5 alebo 10 rokoch? To je moja prvá otázka. Druhá otázka. Videl som teraz niečo veľmi zaujímavé. Diskutovali sme o situácii v oblasti oceliarstva v Európe. A oceliarský priemysel spotrebúva veľké množstvo uhlia, je tam veľa emisí, poškodujú životné prostredie, ale ocelársky priemysel vo Švedsku prišiel teraz s týmto nápadom, že by radi využívali vodík miesto uhlia. A myslíte si, že je to riešenie, ktoré by mohlo byť Ehm, realizovateľné do budúcnosti, pretože pokiaľ by sa to dalo, tak určite by to mohlo absorbovať veľké množstvo lacnej elektrické energie a bola, bola by to dôležitá súčasť riešenia. Naďalej by sa mohli produkovať lacnú solárnu veternú energiu a dávať ju k dispozícii oceárskom priemyslu miesto toho, aby museli využívať uhlie. Ďakujeme, pán Kohlíček, za FDD. Pár, prepačte, za GUE. V tomto prípade... Takže ja som podnikateľ v tomto prípade, ktorý vlastní tri fotovoltaické rozsiahle elektrárne a dve z nich majú 49 kW pík a tá druhá má menej a na tie prebytky sa potom rozosielajú ďalej do siete. Rozvodné závody mi nič neplatia, pretože je síce zmluva, ale to je také špecická špecifická situácia v Českej republike. Tá tretia je napojená na akumulátory, pretože ju mám na svojej chate, na víkend ju používam v lete a tak ďalej. A tu ma zaujíma, takéto malé zariadenie, o ktorom tu hovoríme viac než 10 rokov. Pretože pred 5-6 rokmi bola vydaná smernica Európskej únie, že v roku 2020, pokiaľ viem, má byť 1% energie vo vodíkovom hospodárstve. A od tej doby som nepočul ani slovo o tom, ako sa to má realizovať. V Českej republike v Neratoviciach máme jednu plniareň vodíku, autobus, ktorý tam jazdí, jazdí na vodíkové články. Je to logické, je to čisté, nepotrebujem veľké zásobníky energie, nepotrebujem robiť žiadne vrty, je to veľmi jednoduché a elegantné. A teraz sa chcem opýtať, pretože ja chodím na vlastnom bicykli, ja nepotrebujem elektrický, elektrický bicykel, ale to je veľmi atraktívne, pretože taká malá jednotka, ako ja mám 4 kW, pokiaľ má nejaký nadbytok, je schopná si tú energiu uscho- uschovávať, tak nepotrebuje nejaké veľké batérie, pretože tie batérie dnes majú relatívne malú životnosť, tie dosky sa pokrivia po určitej dobe a zvlášť pokiaľ veľký odber prúdu, tak tie batérie trpia. A vy nemôžete mať v malom rodinnom dome veľké batérie. Takže mne sa to zdá byť veľmi praktické, to, čo tu dnes hovoríme. A ja sa veľmi teším, až si budem môcť takú malú výrobňu energie urobiť, pretože ja som technik. A o čom sa tu teoreticky bavíme, to sa má uvádzať do praxe a ukazovať ľuďom, že Európsky parlament nie je len nejaká taká kezbúda, ale že je to niečo praktické. Ďakujem, pán Saldarnes. Ďakujem, pán predseda, za tento osviežujúci panel na takúto dôležitú tému, ako je, je uskladňovanie energie. Chápeme, že to je skutočne dôležitá problematika. Už som si všimol, že hovoríte, že tie, to skladovanie by mohlo byť rozdelené možno aj na strane spotrebiteľa, na strane distribútora, na strane e, dodávateľa, ale pokiaľ máte napríklad elektrické auto, tak e, máte problém, kde sa uskladňuje tá energia, to je výzva. No a na druhej strane tie elektrické autá taktiež by mohli byť využívané na skladovanie energie. A no, ja sa chcem opýtať tak sebecky. Pracujem na správe s pánom Derekom ohľadom vykurovania a chladenia. A vy ste taktiež povedali, že vo vykurovaní by sa to dalo využívať aj na strane spotrebiteľa, pri tom skladovaní. Mohli by ste to trochu rozviesť? Mňa by to zaujímalo. Aké problémy, ktoré tam existujú, nejaké právne alebo hospodárske problémy? No a taktiež, čo som si všimol, keď som tak pracovala na tejto správe o vykorovaní a chladení, tak e, motivácia je dôležitá v kontakte so spotre- s koncovým spotrebiteľom. Ako motivovať ľudí, aby sa na tom zúčastnili. Takže možno každý, kto sa k tomu môže vyjadriť, tak budem ďačný za odpoveď. Ďakujem. To je koniec zoznamu rečníkov otázok. Ešte jednu dodám za seba. Otázka pre Jorga Kasimaka Kisa. Ako si možno niektorí spomenieme, na začiatku tohto storočia, pred 15 rokmi, už veľmi dávno, sme očakávali oveľa viac od vodíkovej ekonomiky. A profesor Rifkin z USA prišiel do Európy a povedal, že v roku 2010, nie neskôr, v roku 2010 si bude môcť v každom obchode kúpiť vodíkovú baterku v Číne, v EÚ, v USA, všade. No ale niečo sa stalo. Neviem kedy. Možno môžete vy niečo urobiť pre vývoj udalosti, ale mohli by ste nám vysvetliť, prečo je tam taký veľký rozdiel medzi tým, čo sme očakávali pred 15 rokmi v súvislosti s vodíkovou ekonomikou a vodíkom v súvislosti s uskladňovaním napríklad na Islande tam majú termálne zdroje. Tam sa to dá. No ako to bude vyzerať v budúcnosti? Ako sa na tom dá ešte popracovať? Otázka pre všetkých panelistov. Mohli by ste nám dať možno nejaký rok, nejaký dátum, plus minus 5 rokov, kedy budeme môcť zastaviť zastaviť plynové elektrárne ako zálohu za obnoviteľné zdroje. Teraz je to skutočne vo veľkej miere. Tuto otázky možno trochu ťažké, ale nemáme žiadne ďalšie otázky, takže myslím si, že môžeme ísť v rovnakom poradí ako na začiatku, takže pôjdeme od prvého rečníka. Ďakujem. Tak. No a poslednú otázku by som potrebovala kryštálovú gulu. Súhlasím s pánom Pálom Rubigom. Nie len, že ide o technológie, ale celý ten systém musí byť prispôsobený. Ako detálne by to malo vyzerať, to vám nepoviem, ale je dôležité, aby technológie pasovali do systému. Pán Derek, hovorili ste o vykurovaní a chladení a Rovnakú otázku neskôr položil ďalší kolega. No v štúdiách sa o tom hovorí, možno kolega vám povie viac detajlov, ale skodovanie tepla je hospodárnejšie. No a v podstate e, elektrická energia ide od jedného, prena, e, ide od e, jedného nosiča na druhý nosič. Takže napríklad z vykurovania na chladenie môžete využívať pre baterky. A otázka je, či už niečo také existuje. Jeden z našich členov, Irská spoločnosť, dnes už ponúka možnosť, hovoria tomu, e, inteligentné termálne e, skladovanie. Takže oni skladujú, e, skladujú v horúcej miestnosti a taktiež e, v teplej vode a je to kontrolované operátormi distribučného systému a tento systém sa zapne, pokiaľ je príliš veľa vetra. Takže vtedy tie elektrické ceny budú, budú e, mínusové, alebo je príliš veľa energie v systéme, tak vtedy sa to zapne. Prečo sa to nevyskytuje častejšie aby ste, musíte byť schopní predať túto flexibilitu na trhu. Takže pod, musíte mať nejakého agregátora, ktorý združí všetky tieto zdroje a predá to. No a nie je to na rovnaké úrovni v USA ako v Európe, takže musíme popracovať ešte na návrhu trhu, potrebujeme to agregovať, týchto drobných dodávateľov musíme ich združiť. Takže je treba navrhnúť trh tak, aby to bolo možné. Čo sa týka otázky pána Eriksona, arbitráž. Nakúpiť e, elektrickú energiu lacno, predať ju draho. To je niečo, čo sa deje, no a ceny energií odzrkadľujú situáciu na trhu. Takže pokiaľ je nedostatočná flexibilita ani dodávok, tak vyletia ceny hore, pokiaľ máte nadbytok, tak zase klesnú. No a z pohľadu trhu. V podstate to, toto, to, tá situácia s cenami mala prechádzať až nakoniec e, k spotrebiteľovi, ale chcete, aby e, za jeden deň spotrebiteľ e, platil tisíce eur za kilowatt hodinu, napriek tomu, že by to bolo iba na minútu. Takže pre koho to bude určené? Len pre priemyselných spotrebiteľov? ktorí dostanú tú skutočnú cenu, zatiaľ čo bežní spotrebiteľi boli chránení pred týmto. Takže to je otázka, či to dopustíme. Ale samozrejme, arbitráž je jeden e, z e, prúdov príjmov pre skladovanie, takže je to treba vyvážiť. Využíva sa to aj e, teda pri tej pri arbitráži nakúpiť lacno, predať draho. No a ďalšia otázka, Kedy príde ten deň, kedy nebudeme mať žiadne záložné plynové elektrárne? Myslím si, že keďže potrebujeme obrovské množstvo elektrické energie pre Európu, tak si myslím, že ten, ten deň tak skoro nenastane. So I, uh, like first to answer... Takže poprvé tá otázka ohľadom vykurovania alebo tepla. Musíme si uvedomí, že nemôžem povedať, že máme vykurovací systém a že máme elektrický systém na druhej strane. Ja si myslím, že v budúcnosti uvidíme, ako tieto dva systémy sa prepoja, zlúčia a budeme mať stále viac tepla z elektrické energie. Prečo? Pretože väčšina obnoviteľných zdrojov primárne eh, produkuje elektrickú energiu, napríklad eh, Ehm, solárna energia alebo veterná. Takže otázka je, ako to účinným spôsobom potom využívať napríklad tepelná pumpa, ale tepelná pumpa nemôže byť eh, použitá v každej domácnosti. Takže z dlhodobého hľadiska musíme prispôsobiť aj domácnosti tak, aby sa tam dala nainštalovať eh, tepelná pumpa, ale to je úloha na budúcich 30-40 rokov, bude to dlhý proces, ale uvidíme, že obnoviteľné zdroje taktiež sa dostanú aj do oblasti, teda do domácnosti. No, pozrime sa napríklad nad na situáciu v júni, pokiaľ sme využívali eh, teplné pumpy, tak by sme potrebovali oveľa viac eh, terawatt hodín. Je treba si to uvedomiť a je treba na tom popracovať. Ďalšia otázka ohľadom vodíka. Myslím, že niekto sa pýtal na využenie vodíka v oceliarskom priemysle. Uh, my sme sa na to pozreli, mali sme štúdiu, ktorá nikdy nebola publikovaná. Spoločne so Siemensom sme skúmali, ako sa dá zasobovať, poháňať e, oceliarská továreň vodíkom. Principiálne je to možné, dá sa to, ale musíme si uvedomiť, že už teraz potrebujeme veľa vodíka v chemickom priemysle na výrobu napríklad čpavku. Potrebujeme obrovské množstvo e, vodíku. Takže myslím si, že by sme mali ho vyžiť predovšetky na trhoch, ktoré už teraz sú vytvorené miesto vytvárania nových trhov. A súhlasím, že z dlhodobého hľadiska potrebujeme využívať vodík aj napríklad v ocelárskom priemysle, ale toto je niečo, čo príde dosť neskôr. Myslím si, že sa to nestane zajtra alebo tak. Ďalšia otázka prečo teraz nemáme vodíkové hospodárstvo, prečo ten nápad vtedy bol taký zavádzajúci. Myslím si, že čo bolo príliš optimistické v 90. rokoch, eh, ohľad hovorilo sa o tom, eh, čo palivové články eh, prinesú. Všetci si myslí, že budú veľmi lacné. Diskutovalo sa s automobilovým eh, priemyslom. V podstate ju článok by bol taký lacný, ako dnes je motor. A to bolo zavadzajúce, pretože pokiaľ by to tak bolo bývalo, tak samozrejme by to bolo priniesol dramatickú zmenu a mali by sme takúto produkciu energie. No a čo týka otázky pána predsedu, tak si myslím, že e, do, ešte v roku 2050 budeme využívať e, veľké plynové elektrárne. Ďakujeme teraz pán Chacimar Kakis. Chcel by som upozorniť na to, že tu je druhý model. Jeden je elektrolíza, ako použiť vodík a znova z neho energiu. A potom Siemens, Katarina Bomelbuk na konci tohto, tohto vypočutia nám vysvetlí, ako to funguje. A máme tu aj model na stacionárne e, palivové články, vykurovania, chladenie v dome. Máme tu dvoch kolegov, ktorí to môžu vysvetliť. E, je to model z oddelenia riedenia, e, riešenia fotočlánkov. Ďakujem pekne pánovi profesorovi. Možno by som chcel povedať len toľko, že on povedal, že to je ešte ďaleká budúcnosť, to znamená tie obrovské množstva vodíka. Ja nie som o tom presvedčený. Ak použijeme elektrolízov, ten model, ktorý tu máme, alebo e, prístup k elektrine, k, e, elektrine, ktorý teraz je to neefektívne, môžeme to len jeden z príkladov na to e, prevádzkovať 2 milióny aut. Čiže ten potenciál tu je, ale je pravdou, že skutočné objemy množstva naozaj sa dá ju zabezpečiť až cez v podstate e, e, rafinovanie. To znamená, budete mať náhražku e, látok bez emisí CO2, ktorá zníži v podstate uhlíkovú stopu. Pál Rubik práve odišiel. On toto predsedal. Takže na vašu otázku o inteligentných mestách. Ja by som asi išiel ešte trošku ďalej. Inteligentné koridory TNT, pretože momentálne hovoríme o dekarbonizácii, ale nikto nemá predstavu ani nepotuchy o tom, ako to spraviť. Takže nákladná doprava nepôjde cez železnice, stále viac je to nákladná doprava a tie jazdia na diesel. Takže tu je veľmi jednoduchá myšlienka. Tieto koridory, ak majú byť v podstate etablované, e, vybavené stanicami e, s vodíkom. E, to je jeden zo spôsobov. Máme tak veľa rôznych modelov, rôznych tlakov, čo sa týka napájania cez vodík ak by to bolo všade rovnaké, tak by sme mohli mať nákladné vozidla na vodík. Zo Sicílie do Kodani by prišli na jeden krát bez ďalšieho v podstate tankovania alebo nabíjania. To by sa dalo. Uh, chcel by som upozorniť ešte na jednu vec, už som to povedal v prezentácii aj cez palivové články môžete dosiahnuť vysokú efektívnosť, možno najvyššiu, ale kolegovia vám to tu vedia vysvetliť. Asi 60%, a to je pomerne veľa, tá efektívnosť. 60% je dosť veľa. Pán Kohliček, to veľmi dobre pozná, je fanušikom našej technológie. E, je to vhodné pre veľké malé aplikácie. Ja by som chcel povedať jednu vec ako bývalý člen. Keď som prišiel do parlamentu 2004, tak sa hovorilo, v podstate všetci hovorili o biopalive, všetci hovorili o biopalive. Jednoducho sa to nedalo vyhnúť. V každej diskusii sa spomínalo biopalivo. Keď som bol ja poslancom v EÚ, e e, robili sme množstvo legislatívy a o 2-3 roky neskôr sa to v podstate obratilo opačným smerom. Zastavte to, zastavte to. Takže to vlny sú pomerne nebezpečné, pretože politici, verejnosť, každý je v podstate zavádzaný Nebudem sa teraz púšťať do nejakej hádok, ale mám pocit, a povedali ste, že teraz v podstate e, je módna batéria. A to mi pripomína niečo. Určite potrebujeme batérie. Samozrejme, že potrebujeme batérie v mixe. Ale tá vlna, ak budeme všetci hovoriť iba o batériách a elektrifikácii, tak to len poškodíme, pretože sa dosiahneme na dostaneme na hranicu a potom sa ľudia otočia proti elektrifikácii. E, ďakujem pekne za ďalšiu otázku. Pýtali ste sa, prečo niektoré technológie sa jednoducho nepoužívajú. Uvediem jeden príklad Európskeho parlamentu. Nová budova Európskeho parlamentu v Luxemburgu, Konrad Adenauer budova, v výberovom koraní pôvodne tam boli palivové články, pretože nulové emisie, alebo teda menej emisí a bolo to súčasťou podmienok výberového konania. Potom prišli jednotlivé ponuky a cenové ponuky a potom pomene na nízkej úrovni rozhodovania parlamentu nerozhodoval o tom generálny tajomník ani prezident. Na nízkej úrovni rozhodovacieho procesu sa nikto rozhodol, to je moc drahé, nie. Dokonca ani v Európskom parlamente vôbec sa o tom nediskutovalo vo výboroch. Ale na administratívnej úrovni OK, samozrejme, že teraz je to veľmi drahé, pretože to je ešte v takej v podstate počiatočnej fáze, ale ak prekonáme tieto problémy, tak e, e, ak tie problémy neprekonáte, tak jednoducho vám ostanú. Iži musel odísť, položil základnú otázku, e, to, čo pán Rifkin spravil zle a čo spravil dobre v súvislosti s vodíkom odborníci aficionádos vo svete vodíka sú dosť presvedčení o tom, že pán Rifkin nespravil dobrú službu technológiám vodíka. Poviem vám prečo. Pretože vytvoril vysoké očakávania a my sme boli v podstate nútení slubovať priveľa. Keď slubujete priveľa, dva, trikrát sa vám to možno podarí, ale potom jednoducho už vám nikto neverí. A preto sme stratili dôveryhodnosť a hnací moment. Áno, je to pravda. A mimochodom, pán Rifkin nie až tak známy v Spojených štátoch, možno v Kalifornii, ale v zvyšku Spojených štátov nie až tak známy ako v Európe, čo sa týka vodíka. A teraz nastal čas, a to je moja odpoveď na otázku Ižiho Buzeka. Po COP21 a určite si spomínate, ako sme o tom diskutovali celé roky, či tu je globálne oteplovanie alebo nie. Teraz už o tom nikto nepochybuje Jednoducho je tu záväzok globálneho spoločenstva bodka. A teraz musíme hľadať možnosti, ako dosiahnuť ten záväzok. Greenpeace vo svojej poslednej správe, ktorá sa nazýva Energetická revolúcia, e, spomína 625 krát vodík a vždy kriticky. Prečo? Pretože e, hovorili, pochopili, že keď chcete do roku 2050 mať nulové emisie, tak nemáte až tak veľa riešení k dispozícii a toto je jednoznačne tá, to riešenie číslo jedna. Ďakujem pekne. Teraz posledných 5 minút patrí Anneli Tie otázky boli dosť dobre zodpovedané doteraz, takže keď som posledný, tak mám určitú výhodu. Čo sa týka inteligentných miest, otázka technológií pre automatizované riadenie vozidiel, tu treba vyskúšať tie automatizované vozidlá. Je to naozaj veľmi pôsobivé, čiže technológia tu je, e, avšak ešte nemáme všetko, legislatívo by to bolo možné. Hodne sa o tom diskutuje aj s odborníkmi na dopravu v Bruseli, E, preto aby sa uvoľnil európsky systém dopravy. E, už sme si všimli dekarbonizáciu dopravy a ak sa pozrieme na naše mesta, a tie výzvy, alebo teda e, výzvy ohľadom znečistenia ovzdušia, je to naozaj vážna vec. V Európe sa musíme najprv pozrieť na to, ako tie výzvy o tom, že ovzdušie je zlé pre všetkým na juhu Európy, konkrétne v Španielsku, to je naozaj veľmi alarmujúce dekarbonizácia dopravy, či už to bude cez e, automatizované vozidla, to je tá lepšie riešenie, alebo iné riešenia nákladnej dopravy a podobne. V každom prípade je potrebné niečo s tým spraviť a to pomerne veľmi rýchlo čo sa týka nových podnikateľských modelov, ktoré tu vznikajú. Agregátory už existujú a podnikateľské modely vždy vznikali. E, batérie v teréne dnes využívajú tieto technológie, umožňujú tzv. agregátorom zarábať peniaze, umožňujú spotrebiteľom ušetriť. To nie sú technológie budúcnosti, to sú technológie súčasnosti. A už to je v teréne, už sa to používa. E, my tu chceme vás žiadať o to, aby ste nám eh, nestávali prekažky do cesty, keď chceme komerčne rozbehnúť to, čo už v Európe je. A rôzne členské štáty sú na rôznej úrovni. Takže v tomto zmysle je to pomerne dobré. A pán Količek, ja by som mu povedal, že ja mám svoj fotovoltaický systém na nabíjanie svojho vozidla. Ak nemáte elektrické vozidlo, možno vám môžem raz pomôcť ale nabite aspoň vozidlo suseda, aspoň to je môj návrh. Myslím si, že tu množstvo podnikateľských modelov, ktoré sa dajú použiť, uchovávanie energii základným základom toho, čo máme robiť v rámci energetickej siete, ako má vyzerať dizajn trhu, tak aby sme ušetrili končnému spotrebiteľovi veľa peňazí a všetkým nám ako majiteľom domov a členom Európskej únie dali oveľa väčšiu bezpečnosť energetických dodávok a aby sme lepšie pochopili, čo sa vlastne deje u nás doma. Yes, many things. Uh... Ďakujem pekne. Myslím, že to bolo veľmi efektívne vypočutie. Sme si nabili baterky na ďalšie aktivity. Obdržali sme množstvo informácií, čo by sa dalo robiť a čo by sa malo urobiť. A myslím si, že my sme teraz aj zodpovední, že chceme rozvíjať tento trh, pretože e, to podporilo nielen ekonomickú ekonomiku, ale je to globálny problém. Chcel by som poďakovať všetkým rečníkom za ich e, prezentácie a tým e, účastníkom, poslancom, ktorí tu sú. Chcel by som poďakovať, že boli tu prítomní aj všetkým z nás vypočuli. Chcel by som sa spýtať, či je e, niečo bodu rôde. Tak nie je tomu, tak e, naša ďalšia schôdza je 23. mája o 3. 24. mája od 9 do 12.30, takže pekný večer a schôdza sa týmto skončila. Ešte keď chcete, môžete sa otestovať e, bicykel Linde.